správa, e, teda je to viacero správ, správa pani Rodríguez o Európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík, ročný prieskum rastu na rok 2016, potom správa pani Ribeiro, Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016, a správa pani e, Stieler, správa jednotného trhu v rámci Európskeho semestra 2016. Prvou rečničkou je e, pani spravodajkynia Sofia Ribeiro na 4 minúty. Správa o sociálnych a zamestnaneckých aspektoch európskeho semestra má za cieľ transformovať EÚ na modernú sociálnu Európu a využiť všetky celý potenciál a výzvy obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zvýšila ekonomická a sociálna súdržnosť, aby sa podporilo, podporil udržateľný rozvoj. Ekonomická a finančná politika má mať za cieľ zlepšiť e, život občanov a to je hlavný dôvod, pre ktorý musíme pokračovať v konsolidácii týchto systémov. E, sociálny rozvoj ako cieľ musí byť e, prítomný transverzálne vo všetkých európskych politikách, ale je zároveň potrebné všetky tieto politiky e, monitorizovať. A potrebujeme e, zodpovednú garanciu stability z dlhodobého hľadiska v oblasti rozpočtových a menových politík, aby sme zabezpečili udržateľnosť rozvoja. Ďalej je potrebné skonsolidovať verejné financie a fiskálne systémy vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu niektorých členských štátov a treba e, takisto garantovať sociálnu stabilitu a to nie len e, v súčasnosti, ale treba ju pripraviť aj pre budúcnosť a pre mladú generáciu. A ako sme mohli vidieť, e, e, finančné krízy v členských štátoch sú E, spojené s finančnými situáciami a najhoršie výsledky sa dosahujú v tých ekonomikách, ktoré nie sú stabilné. Finančná konsolidácia musí byť sprevádzaná rastovými politikami a štrukturálnymi reformami, ktorých cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a ochrana sociálnej úlohy štátu. Rovnako sa treba venovať štrukturálnym problémom, ktorým teraz musíme teraz čeliť. E, témy sociálneho zabezpečenia, e, dôchodkov. E, to sú vari tie najväčšie výzvy, ktoré pred nami stoja, lebo európske obyvateľstvo stárne a práve preto musíme tejto výzve čeliť. Ďalším dôležitým pilierom je Eh, aby sme eh, garantovali eh, taký vzdelávací systém, ktorý poskytne mladým ľuďom potrebné vzdelanie v tých oblastiach, kde ich je najviac treba, ako napríklad digitálna ekonomika a tak ďalej. Je to zásadná oblasť, kde treba podporiť aj konkurencieschopnosť podnikov, ktoré sú tou hlavnou silou rozvoja. Európske politiky musia podporovať verejné aj privátne investície na celoeurópskej úrovni ale tieto investície musia byť orientované na také projekty, ktoré budú garantovať ekonomickú aj sociálnu budúcnosť, rast a nemôžu byť iba mechanizmom, prostredníctvom ktorého sa využívajú verejné zdroje. A ďalej by som chcela e, privítať nový prístup k tomuto procesu, ktorý spočíva E, v začlenení sociálnych indikátorov, ako je napríklad e, miera zamestnanosti, zamestnanosti mladých ľudí, dlhodobá nezamestnanosť. E, keď táto správa bude schválená, tak parlament vyšle silné posolstvo komisii a rade, že okrem už existujúcich indikátorov v ekonomickej a finančnej oblasti musíme disponovať takými, mechanizmami, ktoré nám budú ukazovať, ako sa naše politiky odrážajú v každodennom živote našich občanov. Len tak budeme môcť garantovať rovnováhu v členských štátoch, tak, aby sme mohli e, eventuálne e, zno, načrtnúť nové perspektívy v rámci reforiem. To je ten prvý krok. No a na záver chcem poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom a kolegom z politických skupín, ktorí mi pomáhali v tomto úsilí, až kým sme nenašli spoločné e, stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, nasleduje pani spravodajkyňa e, Rodríguez tiež na 4 minúty. Eh, eh- Ďakujem pekne, pani predsedníčka, podpredsedajúca Európska komisia Európsky parlament, pokiaľ ide Európsky e, semester, dnes e, pripravil dve dôležité správy, ktoré mm, sa majú zaoberať e, veľmi ojedinelou situáciou. Máme tu tieto viaceré prelinajúce sa krízy a ak ich chceme riešiť eh, celkom isto, musíme eh, posilňovať vnútornú eh, súdržnosť Európskej únie. A to súvisí s rýchlejším hospodárskym rastom a rastom, ktorý bol vyváženejší. Som rada, že môžem dnes predstaviť správu, ktorú prijal Výbor pre hospodárske záležitosti. Ja som veľmi vďačná mojim kolegom za to, že bolo možné docieliť veľmi užitočný e, kompromis so skutočnou pridanou hodnotou k situácii v Európskej únii. Východiskom našej správy je, že hovoríme, že európsky semester by sa mal využiť na to, aby bolo možné e, znovu vyvážiť naše rozpočty a prijať potrebné reformy, ale aj implementovať eh, stratégiu Európa 2020 pre eh, zamestnanosť a rast, pretože si myslíme, že napokon budúcnosť Európy bude závisieť od eh, takéhoto typu konkurencie schopnosti obratenej na budúcnosť, sústredňujúcej sa na digitálne riešenia, energetickú, energetické zmeny a lepšie pracovné miesta. Treba eh, však plnú podporu týchto ambícií a pokiaľ ide o to, aby sa mohol implementovať eh, tento mix politík, eh, treba aj pritiahnuť investície, to by malo byť prioritou. Znamená to, čo najlepšie využiť existujúce nástroje, počínajúc Európskym investičným plánom ale aj dokončiť e, e, bankovú úniu, aby bol e, prístup k úverom jednoduchší pre malé a stredné podniky. Samozrejme tiež potrebujeme reformy, ale myslíme si, že potrebujeme reformy druhej generácie, ktoré by tlačili na vzdelávanie, inováciu, verejnú správu, a takisto zabezpečenie e, e, dobrých sociálnych systémov. A tiež potrebujeme e, dosiahnuť fiskálne vyváženie našich rozpočtov, ale takým spôsobom, aby sme nepodrili strategické investície a podporu rastu. Tiež treba zohľadniť, že Európa stojí pred mnohými výzvami v oblasti bezpečnosti, a obzvlášť pokiaľ ide odpoveď na krízu utečencov. Naša správa je tiež e, o tom, e, e, ako sa postavíte voči euro oblasti, ako má zóna euro pristupovať k riešeniu víziev, ktoré pred ňou stoja. Ide o príspevky jednotlivých krajín obzvlášť tých, e, ktoré majú trošku väčší fiskálny e, priestor. Ide o e, vyváženie makroekonomických nerovností. Potrebujeme na jednej strane konkurencie schopnejšie krajiny, aby sme posilnili vnútorný dopyt. Na druhej strane menej konkurencieschopné krajiny musia zvýšiť svoju konkurencieschopnosť nie tým, že budú znižovať svoje sociálne podmienky a mzdy, ale investovaním do budúcnosti. Toto sú teda dôležité závery. Myslíme, že je potrebné v eurozóne e, zorganizovať e, konvergenciu smerom nahor. Ekonomické a sociálne e, ciele musia byť na rovnakej úrovni vyvážené a to sa nám podarí iba, ak to bude mať ekonomickú a menovú úniu s fiskálnou kapacitou a bankovou úniou. Ďakujem pekne. Und die dritte Berichterstatterin ist Frau Katrin a tretia spravodajkynia je pani Katrin Stiller, dostane 4 minúty. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem zástupcom rady za to, že prišli. Bývalý kolega z parlamentu je tu medzi nami. Som veľmi rada, že vás vidím. Jednotný trh je veľmi dôležitý statok pre Európsku úniu, od toho závisí naša budúca e, prosperita a máme tu 1 bilión eur e, v nevyužitom potenciáli vnútorného trhu. Mali by sme využiť túto príležitosť, mali by sme zabezpečiť, aby vnútorný trh pracoval v prospech všetkých. Je škoda, že nevyužívame všetky tieto výhody. Už 20 rokov ich nevyužívame, najmä e, v kontekste stále rastúcej globalizácie. Jednotný trh má obrovský potenciál tvoriť pracovné miesta a hospodársky rast, a toto sa uznáva na úrovni EÚ. Ale napriek tomu, že neustále vy, vyzývame, aby sa posilnil vnútorný trh, tak rada neurobila dostatočný pokrok v každoročnom prieskume rastu. Pracovné miesta, rast, konkurencieschopnosť, to všetko chceme, ale problém je tu, že je tu nedostatočná integrácia trhov členských štátov a to si vyžaduje aj lepšie riadenie procesu a väčšiu transparentnosť tohto procesu. Jednotný trh by mal byť súčasťou európskeho semestra. Pravidelný dialóg s členskými štátmi a zapojenie Európskeho parlamentu a nediskriminačný prístup ku každému členskému štátu, či už je v eurozóne alebo nie je, to je riešenie. Um, a musia byť do toho zapojené aj parlamenty. Musí to byť transparentný proces. Domnievam sa, že implementácia už existujúcej legislatívy EÚ musí byť zabezpečená v každom členskom štáte EÚ a len tak môžeme odblokovať celý potenciál vnútorného trhu, lebo len tak odstránime necolné bariéry a dobre implementujeme smernicu o službách. Takisto tu máme pravidlá o koncesiách a verejnom obstarávaní, ktoré musíme implementovať. Musíme zmodernizovať verejné správy. Musíme poskytnúť lepšie dostupné digitálne služby pre občanov. To je iba niekoľko príkladov, kde už existujúca legislatíva EÚ nie je dostatočne dobre uplatňovaná. A preto nevyužívame dostatočne jednotný trh EÚ. E Ale zmeny by nemali prichádzať iba z hora. Musíme vytvoriť určitú kultúru, e, ktorá bude podporovať a vytvárať ten e, jednotný trh. Toto všetko, táto filozofia sa musí odrážať aj vo vzdelávaní na všetkých úrovniach. Snažila som sa tieto veci všetky popísať v mojej správe a s konečným textom som spokojná. Ďakujem tieňovým spravodajcom za spoluprácu, i keď sme sa nezhodli úplne vždy vo všetkom, ale napriek tomu sme sa nakoniec dohodli na určitom kompromise. Domnievam sa, tak ako mnohí moji kolegovia, že my sme tu ako poslanci Európskeho parlamentu na to, aby sme prijímali primerané a spravodlivé zákony. Od Lisabonskej zmluvy Európsky parlament je silnejší legislatívne a túto, tento vplyv musíme využívať ako demokraticky zvolená inštitúcia EÚ, aby sme prijímali lepšiu legislatívu za dodržiavania lepších regulačných princípov. Odsek 46, tu chceme trošku zmeniť znenie a tzv. Better Regulation Principle, to chceme formulovať ako Better Governance. E, chceme tam hovoriť o lepšom riadení a lepšej transparentnosti a lepšom fungovaní vnútorného trhu pre občanov aj podniky. Dúfam, že tento pozmeňovací návrh kolegovia podporia a dúfam, že podporíte celý môj text správy. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem. Teraz za rozpočtový výbor dostane slovo na jednu minútu pán Jean Ortuy. Ďakujem, pani e, predsedajúca. E, pán predseda rady, pán komisár, ja chcem trochu trvať na tom formálnom charaktere e, našho, našej práce a zdôrazniť vlastne charakter tohto európskeho semestra. Chcem povedať, že naozaj je podutovania hodné, že táto správa piatich prezidentov nemá väčšiu silu. Chcem sa vrátiť k tomu, čo povedala pani Rodriguez. E, ekonomická politika je dodatkom národných politík a koordinácia zostáva veľmi často e, kde si bokom a práve preto si myslíme, že je nevyhnutné posilniť zónu euro, ktorá sa musí rozširovať a prijať člen, len čo krajiny, ktoré ešte nie sú členmi eurozóny, prejavia vôľu. Eurozóna potrebuje rozpočet a tento rozpočet nám umožní bojovať proti asymetrickým šokom a takisto kompenzovať reformy, ktoré sa uskutočňujú v členských štátoch. Chcem zdôrazniť, že Európsky mechanizmus finančnej stability je istým spôsobom stabilizácia zadlženia v niektorých členských štátoch a my si želáme e, istú synergiu medzi rozpočtovou a prerušený rečník. Ďakujem pekne, pán Artui. A teraz v mene rady dostane slovo pani ministerka Henny Splašert na 5 minút. Ďakujem, vážení poslanci, vážené poslankyne, pani predsedajúca. Ďakujem za túto možnosť hovoriť o európskom semestri. Prežívame časy krízy a som parlamentu veľmi vďačná za to, že venuje čas takejto téme. Je to zložitá téma, ale vyžaduje si našu pozornosť. Ak chceme, aby Európa bola relevantná v každodennom živote ľudí, e, musíme preukázať konkrétne výsledky e, v hospodárskom raste a vo forme nových pracovných miest pre ľudí, pre dlhodobo nezamestnaných, pre malé podniky. Je to dlhá cesta, bude to dlhá cesta, ale e, veci sa zlepšujú a Európa sa pomaly ekonomicky zotavuje. Pomaly, ale isto. Zanechávame krízu za sebou. No a aké priority by sme teraz si mali stanoviť e, pre ďalšiu prácu? Čítam si vašu správu o európskom semestri a páči sa mi, že spoločne rovnako vnímame tie e, výzvy, ktoré nás čakajú. Musíme e, vyhodnotiť e, vnútorný trh. Tieto hodnotenia sú dôležité a samozrejme investície. Investície pomôžu obnoviť ekonomicky Európu. Európsky fond strategických investícií už existuje, rada aj parlament ho spoločne vytvorili, ale musí sa ešte ďalej rozvíjať, musíme mu ešte napomôcť, aby začal dobre pracovať, musíme odstraňovať e, prekážky, ktoré tu ešte existujú, aby sme vytvorili skutočne dobrú investičnú krízu. Takisto zdravé a zodpovedné verejné financie, to je ďalšia súčasť našej rastovej stratégie, pretože hospodársky rast sa obnoví iba vtedy, ak sa bude opierať o E, dobrý základ. A toho súčasťou musia byť aj systémy modernej sociálnej ochrany. Musíme robiť štruktúrálne reformy, aby sme posilnili naše ekonomiky, aby ekonomiky boli naozaj odolné. No a členské štáty, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou počas posledných rokov, zrealizovali ambiciozne reformy a teraz tie reformy začínajú prinášať ovocie. Ale napriek tomu že ten tlak už poľavuje, e, vracia sa pokušenie vrátiť sa k starým praktikám. To je pochopiteľné, ale musíme si uvedomiť, že svet sa rýchlo e, mení a nehybnosť nie je dobrou alternatívou. Musíme sa pohnúť. Musíme reformovať naše penzíne systémy, tak aby mladšia generácia bola vybavená dobrými zručnosťami do budúcnosti, ktoré bude potrebovať. Reformy, ktoré zrealizujeme dnes, e, budú tvarovať e, konkurencieschopnú Európu budúcnosti. Máme tu veľké e, a dôležité nástroje Európskej únie a e, tým najdôležitejším nástrojom je vnútorný trh, ako povedala pani Styler. V správe o vnútornom trhu a európskom semestri zdôrazňujete, aký je medzi tým súvis. A toto je téma, ktorá je prioritou holandského predsedníctva a chceme sa tomu venovať aj v marci na Európskej rade. My sme presvedčení o tom, že v kontexte neistoty a globálnej krízy musíme začať budovať základy e, budúcej politiky. Ale ako zabezpečiť, aby naše politiky boli naozaj odolné a schopné prežiť aj v budúcnosti? Musíme neustále prehodnocovať našu prácu a musíme tie politiky plne implementovať. To je asi najväčšia výzva celého európskeho semestra. My tie reformy, ktoré naplánujeme, musíme zrealizovať. O to tam ide. A tu prichádzajú do hry členské štáty. Európsky parlament e, nás aktívne tlačil, aby sme podávali vyššie výkony a má pravdu. Európska rada sa domnieva, že tlak je dobrý, pretože um, reformy sú niekedy bolestivé, ale sú potrebné. Výmena skúseností medzi ministrami a vzájomná spolupráca môže vlastne udržať to momentum, to reformné momentum, ktoré potrebujeme. V nasledujúcich dvoch týždňoch okrem uh, ročného prieskumu rastu sa budeme zaoberať aj implementáciou špecifických odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. Bude to vlastne príprava marcovej Európskej rady. Ale chcem zároveň povedať, že neexistujú rýchle riešenia. Je tu naozaj veľký, sú tu veľké nedostatky v implementácii. A nestačí iba, aby to riešila Európska rada. Musíme do toho zapojiť európske parlamenty, členské štáty. Nejde, nie, nie je to iba o, demokratickom, o demokratický dohľad. Uh, my potrebujeme zmysluplné reformy a musia sa zrealizovať a dnešná rozpráva k tomu prispieva. Pani predsedajúca, poslanci, poslankyne, už sme urobili určitý pokrok a zacielené odporúčania nám pomáhajú sústrediť sa na tie kľúčové témy. Európsky semester poskytuje priestor na to, aby sme spolupracovali multilaterálne na expertnej úrovni a odporúčania pre eurozónu znamenajú, že naše národné diskusie E, budú odteraz e, zohľadňovať aj problémy a potreby eurozóny. Väčšiu pozornosť venujeme aj sociálnym rozmerom európskeho semestra teraz. A toto všetko dohromady, keď to spojíme, to sú naozaj zmysluplné zmeny európskeho semestra. Posilníme našu spoluprácu, aby sme využili naozaj plne potenciál európskeho semestra a našim cieľom je silnejšia Európa pre všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Teraz v mene komisie vystúpi pán podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes do poludnia kolegium e, komisárov e, mal orientačnú diskusiu v európskom semestre, e, vrátanie správ za jednotlivé správy a o postupe pri makroekonomických nerovnováhach a správu zverejníme v piatok a rozhodnutia v kontexte e, postupu makroekonomickej nerovnováhy e, sa príjmú e, o pár týždňov. Nasleduje to po ročnom prieskume rastu za rok 2015 aj správe z novembra tohto eh, ročný európsky semester je eh, viac zosúladený, obsahuje viaceré dimenzie, eh, mm, sociálna konvergencia, podpora zo štrukturálnych fondov, technická podpora pre reformy sú jeho súčasťou tento rok sme sa e, rozhodli zjednodušiť e, e, postup v prípade makroekonomických nerovnovách. Zo šiestich kategórií sme prešli na štyri. Žiadne, mierne, nadmerné a príliš veľké, ktoré si vyžadujú už príslušný postup. Teraz správy pre jednotlivé krajiny ehm, posledných e, mesiacoch e, sme tu mali negatívny vonkajší e, vývoj, ktorý začal vplývať na indikátory dôvery medzi mladými a dlhodobo nezamestnanými je miera nezamestnanosti ešte vysoká, aj keď sa celkovo znížila. Vysoká miera verejného aj súkromného zadlženia ešte stále trápi mnohé členské štáty. Toto treba vnímať ako možnosť posilniť naše úsilie, podporovať rast a stabilitu. Je tu veľa dobrých príkladov reforiem v našich členských štátoch, ale takisto vidíme, že tieto nie sú rovnomerne rozdelené medzi členskými štátmi a jednotlivými sektormi treba postupovať ďalej eh, eh, v úzkej spolupráci s eh, Európskym parlamentom, sociálnymi partnermi, inými orgánmi. Treba posilniť skutočnosť, aby si jednotlivé strany v európskych členských štátoch vzali reformy za svoje, realizovali ich Úloha Európskeho parlamentu v Európskom semestri e, sa e, postupne vyvíja, spôsoby na ďalšie e, posilnenie tejto úlohy, na nich momentálne pracujeme aj za pomocou teda oznámenia v roku 2015 sme na týmto rozmýšľali. Treba tiež sa zaoberať e, správami za jednotlivé krajiny. Na túto revíziu spolu s vami sa tiež e, teším. E, výsledok analýzy komisie, pokiaľ ide o stav jednotlivých krajín a ich národných reformných programov, bude obohatený špecifickými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. Komisia ich zverejní v máji. A teraz špecificky k trom správam, o ktorých e, tu dnes diskutujeme. Začnem so správou e, Steeler. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za jej e, príspevok k riadeniu vnútorného trhu ako súčasťou európskeho semestra. Treba sa zabrať relokáciou zdrojov medzi sektormi, regiónmi a firmami, aby sme zvýšili produktivitu a konkurencieschopnosť je potrebné posilňovať e, proces reforiem a vytvárať podmienky pre e, konkurencieschopnejšie e, európske hospodárstvo, napríklad v oblasti otvorenia trhu so službami a štrukturálnych reform, ktoré by zjednodušili voľný pohyb tovaru a služieb. Chceme obmedziť vysokú mieru obmedzení v mnohých členských štátoch. E, chceme e, zlepšiť fungovanie vnútorného e, trhu, aby sa zlepšila hospodárska situácia v EÚ, aby jednotlivé firmy sa mohli dobre integrovať do globálnych hodnotových reťazcov. A teraz k správe Rodriguez. Chcem poďakovať pani Rodriguez za jej správu, ktorá je v súlade s náhľadmi komisie v mnohých oblastiach. Komisia e, e, víta podporu pre ročný prieskum rastu na rok 2016 a priority, ktoré identifikuje, ako aj e, za obsah odporúčaní pre eurozónu. Tiež sa myslíme, že je dôležité väčšie úsilie na národnej úrovni pri implementácii štruktúrálnych reform efektívnym spôsobom. Potrebujeme úzkú koordináciu na podporu hospodárskej obnovy, na riešenie makroekonomických nerovnováh a treba e, sa e, zaoberať aj e, tými krajinami, ktoré majú najlepšie výsledky. A teraz k správe Ribeiro. Ďakujem pani spravodajkyni opäť. Európsky pracovný trh vykazuje určité pozitívne znamenia. Nezamestnanosť je ešte stále vysoká v mnohých členských štátoch, ale postupne sa znižuje Zamestnanosť sa zvyšuje vo väčšine sektorov a platí to pre väčšinu e, vekových kategórií. Viac mladých ľudí si nachádza pracovné miesta aj vo vzdelávaní v oblasti odbornej výchovy. Naše opatrenia začínajú prinášať ovocie. Sú tu aj prvé e, e, znamenia divergencie medzi členskými štátmi, ktoré postupne sa znižujú v niektorých eh, českých štátoch sa prehybuje eh, eh, chudoba, ale vidíme tam tiež prvé znamienka pokroku. To je takýto trend je pre nás prioritou. Sociálne práva sú tiež veľmi dôležité na nastavení sociálnej konvergencie. Venujeme pozornosť sociálnemu vývoju v rámci európskeho semestra v súlade e, s novým začiatkom sociálneho dialógu zainteresovanie sociálnych e, partnerov do Európskeho semestra sa posilňuje konzultáciami na úrovni EÚ a členských štátov a nové e, usmernia pre zamestnanosť vyžadujú, aby sociálni partnery boli zainteresovaní do implementácie reforiem aj do ich navrhovania indikátory zamestnanosti nám umožňujú lepšie chápať E, dopady sociálnej e, e, nerovnováhy v niektorých členských štátoch. Viacero členských štátov urobilo reformy na svojom trhu práce a majú viditeľne pozitívny vplyv. Zvyšuje sa napríklad miera zamestnanosti. Treba však pokračovať v týchto reformách, aby sa stimuloval rast a pozitívny, pozitívne prostredie pre tvorbu pracovných miest. Pani predsednička, e, e, pán minister, teším sa na e, produktívnu diskusiu s vami a ďakujem za pozornosť. Pán popredseda komisie. A teraz za výbor Envy má slovo pán Andrej Kovačev. Госпожо председател, gospodin komisár. Vážený pán, vážená pani predsednička, pán komisár, Máme tu e, dva ciele, ekonomický rast a zamestnanosť, ale nám sa nepodarí dosiahnuť tieto ciele, ak naši občania nebudú zdraví. Členské štáty sú za to zodpovedné, ale európsky semester musí byť využitý aj na to, aby sa vytvoril taký zdravotnícky systém, ktorý bude slúžiť občanom. Rovnako treba vytvoriť aj hodnotenie E, systému monitorovania a e, systému faktorov, ktoré nám umožnia znížiť rozdiely v tejto oblasti. A my musíme našim občanom preukázať, že máme plán pre budúcnosť nášho kontinentu. Ja si rovnako myslím, že revízia stratégie 2020 musí byť súčasťou európskeho semestra, pretože ekológia a zdravie môžu priniesť e, tiež pracovné miesta a európsky e, semester takto bude vlastne kľúčom k reformám. Ďakujem a teraz za e, výbor pre regionálny rozvoj dostane slovo pani Iskra Mihajlova. Jedna minúta. Vážená pani predsednička, e, pani podpredsednička Európskej komisie. E, v našej správe e, sme vyzvali Európsku komisiu, aby lepšie vzala do úvahy ciele e, stratégie Európa 2020. Navrhli sme opatrenia na lepšie zohľadnenie výdavkov z európskych fondov, ktoré súvisia práve so stratégiou Európa 2020. Revízia viacročného rámca úzko súvisí práve so všetkými týmito záležitosťami. Komisia už hovorila o e, programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. My si myslíme, že tieto fondy môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri plnení cieľov európskeho semestra a takisto aj zohľadniace odporúčania jednotlivých krajín. Ďakujem a teraz dostanú slovo rečníci za politické skupiny. Pán Markus Ferber za Európsku ľudovú stranu 1 minúta 30 minút. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Kolegyne a kolegovia, ročný prieskum rastu komisie má tri priority. Investície, štruktúrálne reformy, ktoré musia byť implementované a zodpovedná rozpočtová politika. A európsky ľudovci sa domnievajú, že toto je taká rozumná trojica. Myslím, že si naozaj nepomôžeme, ak budeme zneužívať, tak povediac, európsky semester na to, aby sme vymýšľali každý rok nové indikátory, ktoré ale nemajú veľa spoločného so dobrým rozpočtom alebo štruktúrálnou politikou, ale majú iba jeden cieľ e, prikrášliť e, negatívne čísla. Čiže nechceme nové indikátory a preto sme k tomu boli veľmi zdržanliví my ako EPP. Nechceme, aby sme silných oslabovali, ale aby sme slabých posilnili. Čiže konkrétne sú tu členské štáty, ktoré majú e, vývozný prebytok, tak z toho profitujú iné štáty v EÚ, pretože máme e, medzi nami v EÚ intenzívne obchodné vzťahy. A nepomôže, keď sa snažíme odbúrať takéto prebytky No a tretia vec, ktorá je dôležitá pre európskych ľudovcov, je to, aby sme sa sústredili na to, aby tých odporúčaní pre členské štáty bolo menej, ale aby sa naozaj implementovali. Ďakujem pani spravodajkyňa za to, že ste vyhoveli v mnohých bodoch EPP. E Môžeme hlasovať za vašu správu. Ďakujem. Ďakujem. Za SAD, za socialistov a demokratov sa vyjadrí na dve minúty Eliza Ferreira. Ďakujem pani predsednička, pán komisár Dombrovský. E, vítam aj radu. Chcem poďakovať celému týmu kolegov, správodajcov, najmä Marii Žuau Rodríguez za túto vynikajúcu správu. Posolstvo tejto správy je jasné. Hovorí, že nastal čas, aby sme zmenili ekonomický e, poriadok v Európe. Dnes v USA po kríze v roku 2008 táto kríza patrí do histórie. V Európskej únii však my naďalej ešte stále bojujeme, prepačte mi za toto slovo, E, a bojujeme a snažíme sa e, oživiť a toto oživenie je veľmi krehké. Bohužiaľ, naša ekonomika je stále na úrovni rokov 2008-2009. Banky a poisťovne začali dávať varovné signály, pretože nie sú rentabilné podniky, nie sú e, dobré pracovné miesta bez investícií, aj keď je úroková miera veľmi nízka v ekonomike, nestačí ponuka, musí byť aj dopyt a naša ekonomika rozlišovala e, a, a vlastne znížila dopyt v dôs- práve vďaka veľmi prísnym úsporným opatreniam. Preto je potrebné prispôsobiť rozpočtovú e, politiku medzi tými krajinami, kde je deficit a kde je prebytok rozpočtový. Je potrebné e, venovať sa strategickým investíciám a doplniť e, bankovú úniu E, lebo inak Európska únia stratí kontrolu nad sebou samou. Portugalsko je v tomto e, veľmi dobrým príkladom. E, Plnilo všetky európske pravidla a prijalo naj, najstimulujúcejšiu politiku zamestnanosti, ale je dôležité, aby Európska únia, najmä rada, podporovala takéto alternatívy a aby sa snažila zmeniť to, čo dominovalo doteraz vo všeobecnej politike menovej únie. Toľko problémov, e, ktoré Európskej únii hrozilo, my sme boli dostatočne inteligentní, aby sme e, tomu čelili. Dúfajme, že tomu bude tak aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem a teraz za e, európskych konzervatívcov a, demok- a reformistov Ulrike Trebesius. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Hospodárska situácia EÚ je charakterizovaná veľkými nerovnov- nerovnováhami. Na juhu Európy je masová nezamestnanosť a bez nízkych cien ropy by sme súčasné e, čísla hospodárskeho rastu nemali. Veľa regiónov vôbec neprofituje z hospodárskej obnovy um, Európska komisia má vysloviť špecifické um, odporúčania pre krajiny a má odstraňovať makroekonomickú nerovná, nerovnováhu. Je to veľké úsilie, ale úspech um, je neistý. Um, v roku 2014 členské štáty uplatnili iba 25 týchto odporúčaní. Je to niečo dobrovoľné a malo by to tak ostať samozrejme. V štátoch, ktoré nemajú euro, e, to nie je takisto problém, pretože oni sú zodpovední za svoj vlastný blahobyt. Ale v eurozóne náklady e, na nedostatočné reformy sú ale veľmi vysoké, pretože sú napríklad e, umelo udržiavané nízke úroky a ľudia sa majú iba neisté pracovné miesta. Ciele, ktoré sme mali pri zavádzaní eura, sú ešte stále v nedohľadne. A ten, kto chce napríklad devalvovať vlastnú menu, môže to robiť naďalej iba interne. A preto by sme mali mať nejakú možnosť kontrolovať hospodárskú politiku eurozóny. A hospodárska politika eurozóny, vlastná hospodárska politika eurozóny to nie je dobrá cesta. Ľudia toho majú už plné zuby, majú plné zuby finančných transferov medzi členskými štátmi. Rečnička je prerušená predsedajúcou. Teraz za skupinu ALDE. Pán Tremosa i Balcels, 1 e, minúta 30. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, pán, pani ministerka, ALDE sa domnieva, že táto správa by mohla byť lepšia a preto um, zajtra predložíme pozmeňovacie návrhy. A ak budú odhlasované veľkou koalíciou, tak by sme mohli zmeniť e, naše plánované negatívne hlasovanie o záverečnej správe. Súčasná verzia tejto správy chce e, zvýšiť flexibilitu e, vo verejných výdavkoch a text bude mať aj dopady na súčasné prebytky platobných bilancií E, správa ale neodporúča, aby projekty financované z EFSI boli ekonomicky výnosné. Modernizácia ekonomiky a odstraňovanie bariér vstupu na trh práce, toto sa nerieši. A naše pozmeňovacie návrhy chcú doplniť správu. Fiškálna expanzia nie je všeliek na súčasné ekonomické problémy. My hovoríme, že dôležité sú štrukturálne reformy. Iba ak sa zlepší podnikateľské prostredie, tak sa zmobilizujú súkromné investície. Čína, rast Číny sa spomaľuje a aj americká centrálna banka sa obáva ďalšej krízy. A preto je na čase, aby členské štáty urobili e, svoje reformné e, domáce úlohy. Ďakujem pekne. E Ďakujem za GUE NGL. Dostane slovo pani Gabriele Cimer. E, jedna minúta. Ďakujem Chcela by som sa sústrediť na e, e, sociálny e, aspekt a zamestnanosť. Je pozitívne, že diskutujeme teraz o sociálnych infraštruktúrnych investíciách, ale chýbajú pre ne kritéria, čo to vlastne znamená. A naďalej sa mi zdá prístup, že cez európsky semester E, e, sa posilniť rast a zamestnanosť na základe dobrej práce, aj e, sociálna bezpečnosť nie je dané. Napríklad v oblasti flexicurity, keď sa znova táto oblasť vyťahuje a tak musím povedať, že to je práve ten dôvod, prečo dnes máme veľa neistých pracovných miest Takže treba toho viac zmeniť, ak chceme vytvoriť naozaj e, takýto sociálny pilier. E, je najprv e, potrebné definovať, čo má byť jeho obsahom. Takéto minimálne normy musia zabezpečiť, že sa nikde neznížia normy sociálnej ochrany. Ďakujem ďalším rečníkom. Je pán Bas Eichhout za zelených na jednu minútu. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajkyniam za dobrú spoluprácu. Ja by som chcel e, tiež e, poďakovať pánovi Domovi, e, ďalšiemu tieňovému spravodajcovi, ktorý hovorí, že plánuje hlasovať proti. Vypočuli ste si hlavných ekonomikov OECD, ktorí sa pridali k tomu pledvaje za viac investícií pre Európu. Čoraz viac e, e, inštitúcií hovoria, že Európa potrebuje e, viac investícií, ale liberáli si zachovajú svoju starú stratégiu. Nie, nie, investície treba okresávať. To je trošku zvláštne. My naozaj potrebujeme väčší priestor pre investície a dokonca investície do ľudského kapitálu. Musíme sa zabrať aj e, fiskálnou situáciou a štruktúralne reformy e, sa musia sústrediť na e, efektivitu zdrojov. Všetky tieto aspekty sú veľmi dobré. Naša skupina môže podporiť tieto správy a liberáli skúste trošku porozmýšľať nad zmenou svojej stratégie, pretože svet sa hýbe dopredu. Ďakujem pekne. Pán Eichhout, ak akceptujete modrú kartičku od pána uh, Tremosa i Barcells, uh, e, nech sa páči 30 sekúnd. Uh, vážený kolega uh, uh, z Holandska, uh, z Polskej skupiny zelených, to je uh, naozaj zaujímavé, pretože Junckerov plán proti nemu hlasovali uh, uh liberáli proti a zelení za. A zdá sa, že to sa teraz opäť zopakuje. Jeden z dôvodov, prečo budeme hlasovať proti, je, že sme chceli, aby investície, na ktorých sa zhodujeme, že ich potrebujeme, boli e, e, to, to iba tie, ktoré sú ekonomicky rozumné. Treba zabezpečiť, aby sa neinvestovalo e, do vlakov bez pasažierov, do letísk bez leteckých cestujúcich a podobne. Toto chceme zabezpečiť. E, takže aby členské štáty nevyrábali e, e, takéto nepotrebné infraštruktúry. To nebola otázka. Nechala som vám trošku väčší priestor, ale aj tak ešte udelujem slovo pánovi Eckhartovi. Ja sa vrátim k vášmu prvému príspevku, že, hlásite, že prečo hlasujete proti Ja si myslím, že je to veľmi dobré, že e, sa vyjadrujeme aj e, e, k tomu saldu napríklad Nemecka a Holandska. A napríklad pokiaľ ide o štrukturálne reformy, hovoríme, že treba, aby členské štáty sa starali o väčšiu efektivitu zaobchádzania so zdrojmi. Takže to, čo ste povedali, je správe obsiahnuté. Mohli by ste za ňu hlasovať. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Marko Váli za e, skupinu EFDD. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ekonomický recept e, komisie opäť vychádza z troch nesprávnych princípov. E, úspory, disciplína, stabilita. Tu vidíme všade reformy, ktoré ale neobsahujú hodnotenia dopadov, no a súkromné investície, ktoré sú nekonzistentné bez e, verejného príspevku. E, takže e, stále, stále to ešte stále vidno vôľu Nemecka. Treba naozaj odsúdiť túto politiku úspor, treba s ňou skončiť a treba prijať no, naozaj monetárny nástroj, ktorý by pomohol členským štátom neprimať už ďalej nesprávne rozhodnutia je dôležité, aby sme e, bojovali e, proti e, politike úspor a zachránili Európu. Dnes tu máme dva príklady tých, ktorí nemajú euro, ako Veľká Británia ešte príde do Bruselu a vyžaduje ďalšie, ďalšie výnimky. No a potom tu máme tých, ktorí prijali euro a jednoducho musia robiť to, čo im diktuje Frankfurt je to veľmi nespravodlivé uplatňovanie pravidiel. E, takže Grécko a Veľká Británia sú dobrými príkladmi v tejto oblasti. Takže e, je e, dôležité riešiť situáciu v eurozóne medzi veľmi odlišnými krajinami s odlišnou situáciou. Už veľmi dlho Holandiania a Nemci ehm, e, využívajú e, podhodnotené e, situácie, obohajcujú sa takto nesprávne. Veľmi pomaly sa tiež uplatňuje postup v prípade makroekonomických nerovnovách, to treba zmeniť. No a potom sú tu krajiny, ktoré už majú ťažkosti a nie je im umožnené robiť e, to, čo by najlepšie potrebovali. Potom tu máme ekonomické štúdie, ktoré e, naozaj podporujú to, čo tu hovorím. Ale e, Nemecko vôbec nezohľadňuje to, čo potrebuje juh. Dúfam, že príjmete náš pozmeňovací návrh v tejto oblasti a e, dúfajme, že e, čo najmenej ľudí podporí e, nesprávny kompromis EPP. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Vali. Môžem vás poprosiť, pán Vali, na budúce hovoriť trošku pomalšie, aby tlmočníci naozaj stíhali. Teraz na konci to už bolo veľmi rýchle. Ďalším rečníkom za ENF je pán Bernard Mono. Nech sa počne na jednu minútu. Pán komisár, Opätovne konštatujeme totálnu neefektívnosť európskeho semestra, ktorý chce e, dať do poriadku národné ekonomiky, aby sme lepšie budovali ekonomiku. Nefunguje. E, inflácia v zóne euro sa e, naďalej prehlbuje. Naše príjmy sú nízke, ceny ropy sú nízke, e, dolár e, poklesol o 20 a európska ekonomika e, sa neodráža od dna. A my, Európejsti sa e, pred 25 rokmi chválili výsledkami a po 25 rokoch tu máme stagnáciu, nezamestnanosť, úsporné opatrenia, finančné e, inštitúcie a banky. Vaša utopia nefunguje a Veľká Británia veľmi dobre urobila, keď pochopila, že je potrebné opustiť túto loď. Bohužiaľ, E, situácia ešte bude horšia ako dnes a preto my nebudeme hlasovať za túto správu. To boli rečníci za politické skupiny a teraz ďalší rečníci. Pán Adam Scheinfeld, 1 minúta 30. Dziękuję pani przewodnicząca. E, ocena europejskiego semestru. Ďakujem vážená e, Pani predsedajúca, hodnotenie európskeho semestra musí súvisieť aj s riadením jednotného trhu, ale tu nás čaká ešte veľmi veľa práce, dámy a páni. Žijeme v 21. storočí a toto obdobie je charakterizované neustálým digitálnym pokrokom, Globalizácia, medzinárodná konkurencia, zmena mentality spoločnosti, e, spôsobu konzumu, to všetko dnes vedie k novým formám ekonomických činností, ktoré v minulosti neexistovali. A aby sa nám podarilo zostať na e, tepe dňa, aby sme boli konkurencieschopní, aby naše trhy boli na svetovej úrovni e, konkurencieschopné, my potrebujeme dereguláciu ekonomických aktivít, posilniť malé a stredné podniky, najmä startupy. Potrebujeme podporovať inováciu, e, technologický pokrok, e, treba znižiť náklady, byrokraciu, ekonomické aktivity treba posilniť a treba dať európske, presadiť európske právo vo všetkých členských štátoch Treba skoncovať s netarifnými bariérami a protekcionizmom v členských štátoch. Toto je to, čo treba urobiť, aby sme sa prispôsobili a dobre riadili súčasný e, jednotný trh. Na to musíme pracovať. Ďakujem ďalším rečníkom na 3 mm, minúty. Pán Gutierrez Prieto. Ďakujem, pani predsednička my sme vo výbore Ampua pripravili veľmi dobrú správu, ktorá kontrastuje s realitou, ktorú tu vy opisujete, ktorá je veľmi taká zhovievavá ohľadne občanov. My vieme, že pravda je taká, že už dva roky sa snažíme oživiť, ale je to pomalé oživovanie, slabé oživovanie a hlboko nerovné. Všetky medzinárodné správy hovoria, že rozdiely e, medzi desiatimi percentami najchodobnejších a najbohatších e, sa počas krízy v niektorých štátoch až sedemnásobne zväčšili a my sme príliš zhovievaví aj e, k tomu, že je tu nová ekonomická aj sociálna neistota, ktorej čelíme. A preto výbor AMPUA a socialistická skupina žiada tri veci. Po prvé, aby sme podporovali investície. Po druhé, aby sme napravili excesy, ku ktorým došlo v tej neúmernej úspornej politike a to prostredníctvom štrukturálnych reformiem, pretože to veľmi poškodil európsky sociálny model. A ďalej treba posilniť zónu euro a sociálnu dimenziu spoločnej meny. Treba posilniť investície. Ak nebudeme investovať a ak nevytvoríme E, proticyklickú ekonomiku v tejto novej klíme ekonomickej neistoty e, dokážeme, že sme sa ničomu nenaučili. Máme tu Junckerov plán, ale ten neprináša výsledky, nenavyšuje investície a viete, že napríklad v porovnaní s Veľkou Britániou alebo s USA, kde sa v posledných dvoch rokoch zvýšili investície, my v Európskej únii stále z globálneho hľadiska klesáme, pokiaľ ide o investície v porovnaní s rokmi 2013 a 2014 a to si nemôžeme dovoliť. My nemôžeme si dovoliť, že to málo, čo teraz z Junckerovho plánu máme, že e, to je jednoducho e, súčasťou naprogramovaných a nevykonaných investícií. My musíme pristúpiť k pracovným reformám, pretože tu dochádza podzamestnanosti, veľmi krátke pracovné e, časy. Sú tu zmluvy čiste na voluntaristickom prístupe, prekerné e, zmluvy často na hodiny a e, my sme teraz svedkami nárastu chudobných ľudí, ktorí pracujú a zarábajú menej a, ako e, to, čo spotrebujú. A my musíme obnoviť sociálny model, musíme mať spravodlivejšiu e, ekonomiku sociálnu a efektívnejšiu ekonomickú e, politiku, lebo len tak vytvoríme spravodlivejšiu e, spoločnosť. Inak budeme vytvárať nespravodlivú spoločnosť, ktorá nebude schopná nás chrániť proti, e, proti e, nečasu zvonka a potom je potrebné vytvoriť lepšiu zónu euro so sociálnou dimenziou. My si nemôžeme dovoliť, aby budúca ekonomická kríza najbližšia, pán Gutierrez prerušil jeho rečnička. Senior Gutierrez. Pán Gutierrez, keď budete hovoriť takto rýchlo, tak e, ľudia, ktorí nevedia po španielsky, vám nebudú rozumieť, pretože jednoducho tlmočníci to nestíhajú. Hovorili ste príliš dlho. Na budúce e, vás skôr e, preruším. Ďalším rečníkom je pán Stanislav Ožok, 1 minúta 30. Pani przewodnicząca, <clears throat> po pierwsze... Vážená e, pani predsednička, najskôr vás chcem požiadať o to, aby ste vyjasnili otázku disponibility správ, ktoré sa dnes skúmajú je potrebné, aby ich mali všetci členovia Európskeho parlamentu k dispozícii. Ide tu najmä o správu pani Rodríguez o Európskom semestri, ktorý dnes bol k dispozícii iba v angličtine. A pokiaľ ide o samotný Európsky semester, tak to nie je nová téma. A ja mám niekoľko pripomienok. Chcel by som vám pripomenúť dve najskôr štruktúrálne reformy v členských štátoch. My veľmi často diskutujeme o všetkých týchto záležitostiach, hovoríme o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, do akej miery sú záväzné, ale to je všetko jasné. Je to niečo, čo je záväzné, pretože to bolo schválené, potvrdené šéfmi štátov, ale v niektorých krajinách potom sú problémy. Druhý bod trošku súvisí s prvým bodom. Ja neviem prečo alebo ako môžeme zvýšiť koordináciu európskych ekonomík, ak dnes nedokážeme koordinovať európsky semester. Sú členské štáty, ktoré prijímajú a aplikujú odporúčania, ktoré sa im adresujú a zdôrazňujú, E, a to, čo treba urobiť, aby zlepšili situáciu. Treba podporovať členské štáty v tejto činnosti, najmä v súčasnosti, v období finančných a ekonomických kríz. Ďalšia rečnička je pani Ula Tornes, 1 minúta 30. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Ribiero z výboru EMPL za veľmi konštruktívnu prácu na tejto správe. Chápem, že nie je ľahké nájsť kompromis e, v tejto téme. Viem, že musela zohľadniť veľa názorov, ale podľa mňa pozícia výboru EMPL k ročnému prieskumu rastu by mohla byť orientovaná viac na budúcnosť Mala by uznať, e, čo dobre bolo dosiahnuté a mala byť poukázať na reformy, ktoré potrebuje európsky pracovný e, trh, aby e, sa využil potenciál rastu, ktorý sa teraz pomaly vracia do Európy. Ekonomická situácia sa zlepšuje o 0,1 Klesla nezamestnanosť medzi novembrom a decembrom 2015. E, nezamestnanosť je stále vysoká, 10,4%, ale e, zlepšuje sa to. A podiel ľudí e, žijúcich v chudobe sa stabilizoval v rokoch 13 až 14. Nemali by sme um, ale zanedbávať túto záležitosť, pretože um, sociálna situácia je ešte stále vážna. Ešte veľa ľudí bojuje s chudobou a sociálnym vylúčením. Ale e, rečnička je prerušená. Týkalo sa to mňa? Nie. Áno, e, ja som si myslela, že vy už ste skončili váš rečnícky čas. Ďakujem vám. A teraz prejdeme pán že jednu minútu. Perspektívy rastu na rok 2016 sú východiskom procesu, e, proti ktorému my stojíme. Európsky semester a ekonomické riadenie sú v centre e, stratégie neoliberálnych rozpočtových politik národných štátov. Tieto správy a ich odporúčania, ktoré by mali nasledovať vlády, obsahujú tie isté recepty, ktoré rozosiali chudobu a nezamestnanosť v Európe a neumožňujú žiadnu alternatívnu e, stratégiu, aby sa čelilo kríze napríklad ako sú investície založené na verejných investíciách. E, e, tieto kozmetické ústavy e, sú nedostatočné. Je dôležité, aby parlament bol viac začlenený do e, tejto činnosti tak, aby e, sme mali na zreteli záujmy pracujúcich a občanov. My naďalej sme presvedčení, že iba Koniec e, ekonomickej menovej únie a euro otvorí cestu novým alternatívnym rozvojovým politikám. No. Ďakujem, pani Lambert. Ehm, chcem sa poďakovať e, spravodajkyni aj výboru MPO za otvorený postoj. Mnohí už dlho argumentujú, že sociálna spravodlivosť, sociálna dimenzia tu musí byť súčasťou tohto procesu a dúfame, že komisia sa už orientuje týmto smerom, ale nie sme ešte úplne presvedčení. Vítame tie nové sociálne indikátory, a, ale musia mať skutočný význam aj skutočný dopad na formovanie politiky. Sociálna spravodlivosť znamená, že musíme odstraňovať nerovnosti e, v rámci našich štátov aj medzi členskými štátmi. To nie je iba vedľajší produkt ekonomickej činnosti. Je to niečo, čo si vyžaduje um, úmyselnú prácu, zamernú prácu, preto vítame, že je tu výzva na to, aby sa investovalo do sociálnych služieb, zdravotníctva, budovania bytov a tak ďalej. A takisto primerané mzdy, e, tie musia existovať na pracovnom trhu a musíme odstrániť e, nerovnosti v mzdách medzi mužmi a ženami. Sociálny dialog bol poškodený a musí sa vrátiť do hry. Pán O'Flynn teraz dostane slovo na jednu minútu. Každý rok príde toto, keď e, podporovatelia eurozóny hovoria, že už prichádzajú krajšie zajtrajšky, e, lepší hospodársky rast, nové pracovné miesta, ale nikdy toto všetko sa nedostaví. A potom sa zase hovorí o tom, že potrebujeme štruktúrálne reformy a tak ako pán Draghi hovorí, e, euro je údajne úspech, ale to je úplná hlúposť. Eurozóna nemá takmer žiaden hospodársky rast, napriek tomu, že podmienky boli dobré. Pozrime sa na zavedenie eura. Index bol 100 v prvom kvartáli 1999 a teraz by ten index bol iba 123 o 17 rokov neskôr v eurozóne takýto pomyselný index. A e, v Spojenom kráľovstve za ten istý čas sme dosiahli index na hodnotu 137. A čiže vaša politika nefunguje a dôsledkom toho, že mnohí mladí sú nezamestnaní a to sa nezmení, e, kým, e, kým nezrušíte euro. Pán Flynn, máte modrú kartu. Akceptujete? Nech sa páči. Chcem pochopiť jednu vec. Vysvetlite mi, prečo za posledné dní klesla hodnota britskej libry. Ako viete, mena je, podlieha výkyvom, niekedy je nahor, niekedy klesá. Po roku 2008 e, klesla britská libra a my sme ušetrili milión pracovných miest a za, u nás zatiaľ, čo vy ste milióny eur stratili. Nie je to žiadna, žiadna škoda, že naša Libra klesá, pretože je to dobré pre investorov na celom svete, pre exporty. Čiže to je vlastne len dočasný, to je do, dočasná korekcia. Mne to vôbec nevadí. Ďakujem teraz má slovo pani Trosinsky. Jedna minúta. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Európa trpí, všetky indikátory sú červené, masová nezamestnanosť, recesia, úspory. Vy žiadate väčšiu integráciu na jednotnom trhu, ale myslíte si naozaj, že tento e, proces je výsledkom silnej politickej e, agendy a e, že miznú národné štáty? Každý deň prichádzajú nové zlé výsledky, odchádzajú nám podniky, zatvárame fabriky, a napriek tomu vy tvrdohlavo tvrdíte, že potrebné integrovať vnútorný trh. Vo výbore IMKO niektorí kolegovia hovoria, naozaj zázračné veci hovoria, že milión migrantov, ktorí prišli, musia byť integrovaní na náš trh práce, ale je jednoduché e, predstaviť si, aké dôsledky bude mať táto integrácia migrantov, aké výsledky to bude mať, ako nám klesnú reálne mzdy. Európska ekonomika potrebuje kyslík, pre, pretože sa dusí pod e, ťarchou Európskej komisie, e, ktorá všetko centralizuje. To je naozaj už niečo, čo nepatrí do, do prítomnosti. Pán Kaza, nech sa páči, minúta 30. Like our... Ďakujem pekne, poviem rade, ďakujem. Pani spravodajkyni Sofie Libero za jej vynikajúcu prácu na tejto téme. Treba uznať, že Európsky semester jasne ukázal, že poskytuje potrebné nástroje, ktoré majú pomôcť eh, členským štátom dostať sa z finančnej krízy, ale kríza eh, poškodila európsky sociálny model. Výzvou je eh, teraz posilniť sociálnu dimenziu EÚ a je dobré, že nové, tri nové indikátory vzdelávania boli pridané do hodnotenia Ekonomická a sociálna e, e, konvergencia sa má posilňovať. E, v členských štátoch treba investovať do ľudského kapitálu, aby sme vytvárali nové pracovné miesta na všetkých úrovniach. Európa má viacero nástrojov k dispozícii na to, aby to zrealizovala. Európa 2020, investičný plán pre Európu. V oboch oblastiach sa musíme snažiť zlepšovať implementáciu týchto nástrojov a monitorovať, aby sme zabezpečili trvalúžateľný e, rast. Napokon si myslím, že členské štáty potrebujú holistický prístup na to, aby mohli implementovať trhové politiky a e, e, venovali sa aj zamestnávateľom, aj zamestnancom. A treba uľahčiť hľadanie práce pomocou vzdelávania, školenia, preškolovania. Ďakujem pani Gebhardt. Na jednu minútu. Dankeschön, Frau Präsident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, pani Kazar, som si mohla z vašich úst vypočítať, čo ste povedali. Je to jeden zo základných e, pilierov EÚ a o tom som naozaj presvedčená, ale stále e, znova ma prekvapuje, ako staromódne myšlienky sú ešte stále v mnohých e, hlavách a tie hovoria, že ide naozaj len o hospodárstvo, ide iba o biznis v EÚ najlepšie len e, tých najväčších podnikov a potom sa vlastne všetko samé vyrieši. Nie, potrebujeme naozaj celistvý prístup e, k veci, presne tak, ako ste to práve povedali, e, kde by nielen hospodárstvo a podniky len aby sa na ne pozeralo, ale aby sa, sme sa zabrali aj ochranou spotrebiteľov a ostatnými aspektami. A iba ak to všetko spolu zlúčime, iba vtedy bude môcť pokročiť eh, hospodárstvo v EÚ a nevytvoria sa len pracovné miesta, ale docielime aj hospodársky eh, rást, čo naše hospodárstva potrebujú. Eh, Vážené dámy a páni, musíme sa postarať o to, aby vnútorný trh bol v stredobode pozornosti Európskeho semestra, aby sme mohli posledovať práve tieto aspekty. A ja som veľmi rada, ja budem veľmi rada, ak sa nám e, podarí vyriešiť malý problém e, s tým e, článkom 46 v správe Sajdla, že sa nám podarí súhlasiť so všetkými správami za našu politickú skupinu. Ďakujem pekne, pán Luke, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky semester je súčasťou snahy hospodársko-politického riadenia v Európskej únii a hospodárske riadenie je možné robiť vtedy, keď máte pred sebou jasný cieľ čo tu svojho času aj dané bolo. Stabilita štátnych financií, solidita verejného financovania. Tento cieľ však sme nikdy nedosiahli. Katastroficky sa e, potopil v kríze E, finančnej kríze. A novou filozofiou teda je, že tento katalóg musíme trošku rozširovať, e, že všelijaké iné indikátory pridáme do e, toho, čo meriame. A kolegyňa Gebhardt to dokonca teraz ešte rozšírila na holistický prístup. No, keď budeme mať priveľa cieľov, dámy a pani, tak ten jeden hlavný asi ani nedosiahneme. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje dnes v eurozóne, vidíme, že ciele e, sa naozaj ignorujú do veľkej miery. Portugalsko má šetriť, hovoríme, ale Portugalčania príjmajú rozpočet, ktorý e, vôbec nešetrí. Taliani mali, majú tiež šetriť, ale hovoria, že potrebujú viac fiskálneho priestoru a či by predsa len deficit e, nemohol im viac narásť. Francúzi príjmajú zákony, E, ktoré im umožňujú opäť prekročiť deficit po tretí rok v kuse. Dámy a páni, e, opustíme riadenie a nechajme jednotlivé krajiny, aby e, teda príjmali reformy, ktoré naozaj potrebujú. Ďakujem pekne, pán Guoga, na 1 minútu 30. Ďakujem pekne. Jednotný trh je naozaj to najväčšie, čo sme dosiahli v Európskej únii. Mali by sme byť na to hrdý. V posledných 50 eh, rokoch eh, eh, vytvoril veľa príležitostí pracovných miest, väčšie možnosti za nižšie ceny. Ale práca ešte vôbec nie je ukončená v tejto oblasti a je pred nami veľa víziev. Riadenie vnútorného trhu je veľmi dôležité a Európsky semester tu má svoju dôležitú úlohu. Mali by sme e, e, využiť možnosť e, ekonómie spolupráce, mali by sme využívať podnikateľské modely, ktoré by hľadali tie najlepšie podmienky. Treba zabezpečiť spoluprácu členských štátov a inštitúcií EÚ, tak aby lepšie fungoval vnútorný trh. A napokon vnútorný trh potrebuje lepšie, lepšiu legisláciu legisla- v oblasti Eh, bezpečnosti eh, produktov a dohľadu nad eh, trhom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Pimenta López. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. My stojíme pred dokumentami ohľadne európskeho semestra, ktoré hovoria o, o ekonomickom riadení takým kozmetickým spôsobom. A vidím, klamstvo sa tu považuje ako cesta rozvoja E, rastu, zatiaľ čo tieto nástroje idú proti suverenite štátov, e, idú proti rozvoju, e, podporujú koncentráciu kapitálu, útočia na práva pracujúcich. My odmietame európsky semester a politiky politického riadenia a ekonomického riadenia. Akékoľvek očistenie politík ochudobňovania obyvateľov je nepripustné a preto my chceme posilniť suverenitu štátov, chceme podporovať udržateľný ekonomický rozvoj, e, strategické sektory, e, za, e, pričom by malo platiť právo a brániť sa e, práva pracujúcich. Príjmate modrú kartu od pána Mera, pán Mela, pán Pimenta López, príjmate modrú kartu? Nepríjmate modrú kartu? Dobre. Pán Diron? Minúta. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Európsky semester e, to je e, akýsi denník, ktorý si stanovuje Európska únia, aby garantovala koherenciu svojich politík. Okrem konkurencie, schopnosti rastu, administratíve táto kontrola by mala obsahovať aj skutočné sociálno-ekonomické nástroje zabezpečujúce udržateľnosť. Ale bohužiaľ nie je tu spomenutá ani obehová ekonomika, ani riadenie a efektívne využívanie zdrojov, zatiaľ čo Európsky parlament o to doslova žiadal v júli 2015. Ako vnímať v správe, e, ktorá hovorí o riadení jednotného trhu, že tam chýba po e, škandáloch s Quol, a Dieselgate, ako je to možné, že tam chýba e, nástroj dozoru nad trhom, ako je možné, že tam chýba e, nedostatok dohľadu nad rovnováhou e, verejných e, ekonomických politík. Ja ľutujem práca, ktorá tu bola odvetená. Skutočne ľutujem, že ste venovali svoju prácu, ale keďže tam nie sú zohľadnené tieto prvky, my budeme e, nútení hlasovať proti vašej správe. Pán Šváb, jednu minútu aj pol. Kolegyne, kolegová, pani, pani predsedajúca, každý rok E, diskutujeme v tejto rozprave o rozpočtových číslach. E, je tu veľa výčitiek vzájomných, ale strácame zo zreteľa, že 28 členských štátov EÚ aj štáty eurozóny nesú zodpovednosť za to, aby dobre fungoval vnútorný trh s jednotnými normami, s jednotnými e, zákonmi a práve túto zodpovednosť často zanedbávajú, lebo ten vnútorný trh má potenciál rastu a členské štáty pre nich by e, vnútorný trh mal byť srdcovou záležitosťou a ak sa toto mm, nezrealizuje, tak e, blahobyt sa nedostaví. Ja to hovorím na tomto mieste každý rok a viem, že v európskom semestri to nikto nepočúva, nezohľadňuje, ale napriek tomu to ešte raz e, po niekoľkýkrát krát už zopakujem. Ďakujem. A teraz pán Šuster, jedna minúta. Pani predsedajúca, e, v novom európskom semestri sú dobré veci aj horšie. Nové impulzy pre rast budú podporené novými investíciami. To je dobré a dôležité, pretože Nezamestnanosť je ešte stále neznesiteľne vysoká v EÚ, ale e, je škoda, že sa ešte stále neodkláňame od škodlivej politiky úspor a ten, kto chce podporovať zamestnanosť, musí presmerovať kurz, potrebujeme skutočnú politiku rastu tým, že sa bude viac verejne investovať. Potrebujeme konečne európsku daňovú politiku a takisto musíme bojovať proti daňovým podvodom a únikom medzinárodným. Musíme posilniť vnútorný dopyt a ten mm, je poškodzovaný expanzívnou politikou štátov, ktoré majú prebytok obchodnej bilancie. Musíme teda urobiť tieto korektúry v európskom semestri. Ďakujem a teraz pán Demese Maker, jedna minúta. Beginnen met het goede nieuws in deze rapporten ja mám dobrú správu v tejto správe, lebo zdá sa mi, že je pochopiteľné, že e, pravidla aj úsilie e, sa bude redukovať pre malé a stredné podniky, ale pokiaľ ide o ekonomické a sociálne aspekty, tam nie sme práve v najlepšej pozícii a práve tam by mali e, verejné orgány sa snažiť investovať do rastu zamestnanosti. A práve to nie je rešpektované rozpočtové reformy by mali byť e, skutočne presadené a pravidlá e, sprúžneného pracovného trhu e, to nie je niečo, čo by bolo chválihodné. Pani Matias, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pán Dombrovský, ja sa obraciam práve na vás. Európsk, kí politici boli e, zodpovední za porážku e, úsporných opatrení. Ekonomická kríza a katastrofa e, bola nazývaná plnením alebo neplnením pravidiel. Ale my, keď vidíme správanie komisie, tak vidíme všetko, len nie pravidlá. Rozličné krajiny, rozličné meradlá, rozličný prístup, v súlade s veľkosťou krajiny, v súlade od toho, či príjmajú alebo nepríjmajú štrukturálne reformy, ale najmä e, či sú v súlade s ideologickou agendou Európskej komisie, pokiaľ ide o pracovný trh, e, privatizácie a ničenie sociálneho štátu. My sme veľmi kriticky, napríklad vidíme, že pokiaľ ide o Portugalsko, Španielsko, E, Taliansko, Rakúsko, tam nie sú žiadne kritéria, žiadna rovnosť, e, totál, totálny voluntarizmus. A preto sa chcem spýtať, či chcete naozaj naďalej pokračovať na tejto ceste, lebo tí tzv. dobrí žiaci dosiahli najhoršie výsledky. Ďakujem. Pán Zalba Bidegani, jedna minúta. Eh, Dámy a páni, Koordinácia ekonomických a rozpočtových politík v rámci eurozóny sú kľúčom európskeho semestra. My sa musíme ubezpečiť, že budeme prispievať ku garantovaniu konvergencie a stability Európy. Musíme sa ubezpečiť, že budeme garantovať zdravé verejné financovanie a musíme sa ubezpečiť aj v tom, že budeme podporovať ekonomický rast a vytváranie pracovných miest lebo cesta ku konsolidácii ekonomického oživenia e, ide cez reformy na národnej úrovni, ale rovnako je potrebné pokročiť aj na e, úrovni ekonomickej únie a politickej únie, pretože, drahí kolegovia, reformy to znamená rast. A Španielsko aj napriek tomu, čo povedala pani Marias, je E, príkladom týchto reforiem je krajina, ktorá prijala najviac reforiem a je to krajina, ktorá rastie trikrát rýchlejšie, ako je európsky priemer eurozóny. A minulý rok e, sme vytvorili 600 tisíc nových pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A teraz pani Blinky vie čute. Ďakujem, pani predsedajúca výhody rastúceho hospodárstva a väčšieho počtu pracovných miest by mali pocítiť v prvom rade ľudia. My vidíme, že rastie hospodárstvo opäť pomaly, znižuje sa nezamestnanosť, ale kolegyne, kolegovia, chcem upozorniť ešte na jeden veľký problém v EÚ a to je detská chudoba. 27 detí v Európskej únii je chudobných a preto by som chcela poprosiť komisiu a členské štáty, aby vytvorili záruku pre deti e, ako špeciálny nástroj s vlastným rozpočtom, ktorý by umožnil každému dieťaťu v Európe získať zdarma prístup k zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu, e, k primeranej výžive a k dôstojnému bývaniu. No a potom je tu takisto súvisiaci problém chudoba žien. Chcem poprosiť Európsku komisiu a členské štáty, aby poskytli konkrétne odporúčania, ako e, zrovnoprávniť, dať na rovnakú úroveň mzdy aj penzie mužov a žien. Monsieur, madame, pardon. Ďakujem. E, pani Ronen Lerner, jedna minúta. Arvoisa puhemies. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani Predsedníčka, e, chodte sa, e, chodte na východ, chodte na juh a položte otate e, tú istú odpoveď. Všetci chcú ekonomický rast a e, tam sa všetci zhodneme. A kde je k tomu kľúč? V Bruseli alebo v členských štátoch? Na to panujú rozličné názory. Ako vieme, Európska únia E, práve sa zotavuje z tej najhoršej ekonomickej krízy vo svojej histórii. Teraz začína rásť, v niektorých štátoch je rast vyšší, v niektorých je slabší a máme tu e, túto správu. E, môžeme povedať, že sú tam dobré myšlienky zamerané na podporu rastu, investícií a vnútorného dopytu. To je nevyhnutné, E, preto, aby ekonomické koleso sa rozkrútilo a o týchto veciach sa nemôže rozhodovať v Bruseli. Tie najlepšie rozhodnutia e, musia byť prijaté v parlamentoch jednotlivých krajín. Ďakujem. Pán Melo, jednu minútu, nech sa páči. E, máme, určite sa zhodneme, pokiaľ ide o nevýhody úsporných politík, ale je zároveň potrebné povedať, že tí, ktorí vyzývajú na solidaritu a plnenie pravidel, aby si uvedomili, že e, e, tá úspornosť prišla po e, zlej vláde socialistov a vlastne preto treba si uvedomiť, že takéto hospodárenie zadlžuje budúce generácie a preto absurdné dlžoby v Portugalsku až do roku 2009 znamenali deficit, dlhy, nezamestnanosť, recesiu, E, neschopnosť financovať trhy a trojku. A teraz, e, v roku 2016, aj samotní socialisti, ktorí e, vládnu po prehratých voľbách, opätovne trvajú na tých fantazijných rozpočtoch, kde očakávajú vyšší rast, ako je samotný priemer v Európskej únii. A my už sme to zažili a vieme, ako to skončí. Pán Melo, máte dve modré karty. Pani Ribeiro, príjmate? Ona zdvihla eh, svoju kartu hneď na začiatku vášho vystúpenia. Pani Ribeiro? Pán, vážený kolega Nuno Melo, e, my sme v tejto eh, debate sa vzdali jedného vystúpenia, E, lebo počuli sme europeistický prejav, ktorý bránil zónu euru a na druhej strane sme počuli e, prejavy našich kolegov z komunistickej strany, e, ktorí sú totálne euroskeptickí. A my tu vidíme veľký rozdiel medzi týmito prejavmi. A chcem sa spýtať kolega, kolega Váže, či vy, e, vy spolu so mnou zdieľate to nepochopenie toho E, diskurzu v Portugalsku e, v porovnaní s Európskou úniou. Ja e, musím len súhlasiť a komunistický poslanec, na ktorého som sa chcel obrátiť s modrou kartou, ju neprijal a odišiel. My máme v Portugalsku teraz stranu, ktorá je vo vláde napriek tomu, že prehrala voľby a vôbec sa nenaučila zo svojich chyb minulosti a naďalej E, si živí v sebe ro- ilúziu, že rozpočet je veda a predpokladá taký rast, ktorý bohužiaľ e, e, nemá odraz e, ani dopad na realitu. A preto ďakujem za túto otázku, pán Melo. A ešte je tu druhá modrá karta. Príjmate? Áno, nech sa páči. Mali ste úspech s vašim prejavom. E, E, pán Melo, je naozaj fantastické, ako vy aj ďalší kolegovia, chcú premeniť tento parlament na amfiteáter, kde sa e, má hovoriť o portugalskej kauze. To nie je základná vec. Základná vec je e, skombinovanie rozpočtovej zodpovednosti s oživením a s redukciou sociálnej nerovnosti. Vláda strany, ktoré ste členom v posledných rokoch, toto nedokázala. A teraz si musíme položiť otázku, že či vláda, ktorá je teraz pri moci, to dokáže. A ja si myslím, že to dokáže. Pani poslankyňa, e, pokiaľ ide o vaše vystúpenie, vy ste e, hovorili o výhodách solidarity v tých krajinách, kde sú najlepšie rozpočtové podmienky v porovnaní s krajinami, ktoré prežívajú ťažkosti. A ja chcem povedať, že to je mylný signál, pretože ste sa vôbec nezmienili o potrebe štrukturálnych reforiem e, tých, ktorí e, z vlastného rozhodnutia e, vládnu zle a kompromitujú budúci rozvoj. To znamená, že my nemôžeme očakávať pomoc od iných, keď máme vlastnú zodpovednosť a neurobíme nič na to, aby sme niečo v tomto smere urobili. A E, áno, súhlasím, solidarita, ale treba a takisto brať do úvahy aj vnútornú zodpovednosť. Pán Melo? Ja viem, že sú to aj ďalšie žiadosti, ale dve modré karty e, to vynimočne stačí. Teraz pán Sant, minúta aj pol. Problém ekonomický nízkeho eh, výkonu v Európe sú investície, nie je ich dosť. Treba zlepšovať sociálne podmienky pre zamestnancov, dávať eh, lepšie možnosti mladým ľuďom, ktorí hľadajú prácu. Tí hovoria, že Európa neposkytuje to, čo dúfali, eh, že im dá. Nie je populistické povedať, že majú pravdu. Problémom je, ako tu znovu nastaviť ekonomický rast, aby e, tu opäť boli tieto perspektívy. Nepotrebujeme komplexné technokratické nástroje na to, iba politickú vôľu, e, myslieť nekonvenčne a podporiť e, pakt stability a rastu. To, čo už obsahuje, to, čo potrebujeme, sú verejné a súkromné investície Investície priťahujú investície, nie naopak. E, tieto tu doteraz chýbali Junckerov. E, e, plán nemôže vyriešiť všetko. Investície sú efektívnejšie na národnej úrovni, keď nezávisia od európskej byrokracie. Národné investície teda potrebujeme, tie budú stimulovať ďalšie investície, súkromné investície, a porušíme tým pak stability a rastu? Možno áno. Mali by sme sa e, o to zaujímať? E, podľa mňa nie. Ďakujem. A teraz pán Messerschmidt, minút. Pomeň, der je er noget paradoxalt over at have den her debat kun få timer efter vi diskuterer. Ja, nieko, pred niekoľkými minútami potom, čo sa tu diskutovalo o dohode medzi pánom Cameronom a Európskou úniou. Táto e, dohoda vlastne spôsobila istý rozruch medzi krajinami zóny z euro a tí, ktorí nie sú v zóne euro. A tu e, diskusia tu v parlamente dosť zastarala, nekorešponduje s realitou. Samozrejme, že krajiny zóny euro musia mať väčšiu mieru suverenity, aj viac dirigizmu, aby bolo zachované prežitie eura, ale Nemôžeme sa tu snažiť o centralizáciu, to je základná vec a vzhľadom na svetovú ekonomickú situáciu my vidíme, čo sa deje v eurozóne. To je mimoriadne e, frapantné. Pred 15 rokmi euro zachránilo európsku ekonomickú zónu a teraz tu sa, ma, sme svedkami pravého opaku. E, vy ste prihlásení aj do každý aj Želáte si modrú kartu? Nech sa páči. Vous l'acceptez, monsieur Messerschmidt D'accord. Primáte ju, pán Messerschmidt? Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán poslanec. Myslím, že žiaden hospodársky rast e, nie je to hodný toľko, že by sme sa mali vzdať e, sociálnych e, práv. Kladím vám otázku. Myslíte si, že sa oplatí Veľkej Británii obetovať veľké sociálne práva? Ďakujem. Jeg ser ikke Storbritannien sacrificing Áno, samozrejme, e, pokiaľ ide o Veľkú Britániu, ja si myslím, že ona by nemala e, obetovať svoje práva. Práve ja si myslím, že je tu pravý opak. Ona chce e, zabezpečiť podporu svojho spoločenstva a moja krajina e, má záujem na tom, aby ste vy prežili, pretože ak tu nebude istá miera rozumnosti, racionálnosti, pokiaľ ide o prístup k sociálnym E, právam, tak tu budú aj dôsledky. A ja si myslím, že e, to, čo dosiahol pán Kamerun, e, takže z toho vlastne bude mať užitok aj Európska únia, hoci zatiaľ tu znie je len veľká kritika aj v mojej krajine, ale my si myslíme, že je potrebné rešpektovať slobodný pohyb, a, lebo to je spoločná vec a to zanikne, ak sa nebudeme o tieto veci snažiť zachovať ich. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj eh, pánovi komisárovi za jeho podporu eh, v tejto chvíli. Eh, myslím, že je čas, aby aj rada prevzala svoju zodpovednosť za aplikáciu balíčka dohľadu nad produktami a aj pokiaľ ide o bezpečnosť tejto súvislosti. Potrebujeme bezpečný trh e, občanov, ktorí e, vedia, e, čo si na seba obliekajú, čo jedia. To je pre nás vystavovateľnosť. A je mi ľúto, že tento balíček je opäť raz blokovaný. Potrebujeme ochrániť Made in, áno, ochraňujem Made in Italy, ale chcem ochrániť aj Made in Europe. Takže je potrebné, aby rada zmenila svoj prístup, aby sme sa mohli pohnúť ďalej, lebo je ohrozená naša konkurencieschopnosť. Pán Danty, minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. Vnútorný trh predstavuje určite najlepší výsledok procesu integrácie EÚ. Jeho hodnota e, e, e, sa objavuje v súvislosti s diskusiou o Brexit. Um, to je dôvod, prečo niektorí v Londýne si myslia, že by nebolo vhodné, keby Veľká Británia opustila EÚ. Veľa štúdií uh, e, ukazuje, ako je uh, tento však nedokonalý a jeho potenciál nevyužitý. Ale máme tu ešte aj uh, iné uh, horizonty. Máme tu ekonom, egoizmus jednotlivých členských štátov, napríklad ohrozenie šengenského priestoru to by naozaj mohlo zhoršiť eh, všetko to, čo sme doteraz dosiahli. Je to zložitý moment pre EÚ eh, dnes a mali by sme naozaj eh, si preto uvedomiť, čo všetko sme dosiahli vďaka vnútornému trhu a posilňovať ho, aby Európa bola opäť konkurencieschopná. Ďakujem a teraz pán Krasnodevský minúta. Ďakujem, vážená e, pani predsednička. Musím povedať, že pokiaľ ide o riadenie ekonomických politik, Európska únia musí brať do úvahy aj sociálne aspekty. Ale e, treba samozrejme koordinovať tieto politiky prostredníctvom EÚ, e, ale Európska únia by sa nemala príliš e, mešavať do e, politik členských štátov. Mal, Európska únia by mala mať svoju vlastnú sociálnu politiku a preto e, som tak trochu v rozpakoch, najmä pokiaľ ide o správu pani Ribeiro. Hovorí sa o 20% na boj proti sociálnemu vylúčeniu. Ja nesúhlasím s týmto návrhom, podľa ktorého komisia musí zabezpečiť sledovanie niektorých dohôd v členských štátoch. To je veľmi nebezpečné a to e, prináleží členským štátom. Vlády členských štátov vedia najlepšie, ako riešiť sociálne problémy vo svojich krajinách to sú ich voliči a ľudia sa musia rozhodnúť, akú vládu si želajú a aké riešenie sociálnych otázok chcú. Pán Šulce, jednu minútu. Vážená pani predsedníčka, kolegovia, Európsky semester vznikol ako reakcia na ťažkú hospodárskú e, krízu. E, makroekonomické e, nerovnováhy sa tak mali včas identifikovať a krízam predchádzať Európsky semester sa musí zlepšiť nepriniesol vždy e, tie e, želané e, úspechy. České štáty sa ani vždy nepridržali odporúčaní, ktorým boli udelené. Tiež diskutujeme o, o tom, ako Európu robiť sociálnejšou. Sociálne indikátory na stanovenie makroekonomickej situácie jednotlivých krajín sa tu často spomínajú. Máme tu viacero sociálnych indikátorov teraz v rámci e, semestra, tie e, sú tu určite dôležité, ale potom žiadam aj, aby aj všetky ostatné makroekonomické indikátory e, mali naďalej svoj rovnaký význam. Musíme tu udržiavať rovnováhu medzi indikátormi. Ďakujem na jednu minútu pani Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să încep prin a mulțumi raportoarelor și raportoarelor. Ďakujem. V prvom rade by som chcela poďakovať e, spravodajcom, tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí pripravili pozmeňovacie návrhy. E, tieto správy nie sú dokonalé, ale obsahujú veľa dobrých vecí ktoré zlepšujú riadenie vnútorného trhu a pomáhajú e, dosahovať naše ciele. Musíme zlepšiť e, e, riadenie vnútri EÚ. Potrebujeme naozaj EÚ, e, ktorá by priniesla konkrétne výsledky pre zamestnanosť a životnú úroveň, potrebujeme cezhraničný rozvoj, zdôrazniť vytváranie pracovných miest v chudobných regiónoch, potrebujeme konkurencie, schopnosť. A Potrebujeme aj spoločné eh, politiky pre konkurencieschopnosť. A chcela by som povedať, že potrebujeme viac transparentnosti a férovejšiu eh, hospodárskú súťaž. Tiež treba eh, posilniť malé a stredné podniky v tejto súvislosti. Je správa veľmi dobrá. Pánu Jazdovský, minúta, nech sa páči. Pani predsedníčka, drahí kolegovia, ja som skutočne zanietením obrancom flexibility a flexibilných nástrojov pre členské štáty, zodpovednosť bez prílišnej centralizácie, ako povedal aj môj kolega pred chvíľou. Chcem vás upozorniť na jednu vec, ktorá z formálneho hľadiska možno nesúvisí priamo s našou rozpravou. Ide tu o európsku solidaritu, ekonomickú a rozpočtovú rovnováhu členských štátov a všetkého úsilia, ktoré sa robí pre Európu, najmä pokiaľ ide o výdavky v oblasti obrany. Polsko, Francúzsko, Veľká Británia, e, Grécko e, míňajú 2% HDP na obranu. Iné členské štáty to nerobia. Treba, aby tieto výdavky na obranu boli vzaté do úvahy aj Európskou komisiou, pretože to má dopad na rozpočtovú situáciu týchto krajín. A to sú predsa výdavky eh, venované na bezpečnosť všetkých občanov. Pani Lope Fontane, ďakujem pani predsednička. Ja zdieľam prioritné cieľa a špecifické odporúčania pre eurozónu, ale chcem zdôrazniť eh, dopad na ľudí. Európsky občania prešli veľkými ťažkosťami a preto konsolidácia a ekonomické oželenie eh, sa musí vzťahovať na celú spoločnosť a najmä má vytvárať zamestnanosť. E, nezamestnanosť mladých ľudí sa premenila na dlhodobú nezamestnanosť a vedie k sociálnemu vylúčeniu a stiažuje začlenenie mladých ľudí a starších ľudí na pracovný trh treba vytvoriť e, vzdelávacie programy, e, ktoré by reagovali na súčasné aj budúce potreby pracovného trhu. Treba do toho viac zapojiť e, vzdelávací systém aj podnikateľskú sféru. Je dôležité si uvedomiť, že tu existuje v Európskej únii 2 milióny voľných pracovných miest a veľa podnikov hľadá digitálne gramotný personál a nedarí sa im to. Pani Tomášič, jednu minútu. Hvala lijepa. Jedinstveno tržište nije samo temelj Europske únie, već... Ďakujem. Netýka sa to teraz naozaj len základov EÚ, ale aj prínosov pre členské štáty. Extrémna pravica a ľavica dnes eh, znižujú hodnotu vnútorného trhu pre členské štáty Ukazuje to, že e, musíme e, začať e, viac chrániť a obhajovať. Vnútorný trh nemôže byť izolovaný od ekonomických a sociálnych politik členských štátov. Veľmi často hovoríme o daňových rájoch a ich škodlivom vplyve. Na druhej strane si myslím, že nie dosť hovoríme o politikách, ktoré so sebou prinášajú takú šedú zónu ktorá vzniká e, kvôli nesprávnym systémom zdaňovania a postupom, ktoré e, obmedzujú rast e, podnikov, znižujú zamestnanosť a tým ochudobňujú našu spoločnosť. Vnútorný trh nemá veľký zmysel, pokiaľ je príliš regulovaný a participácia na ňom je veľmi zložitá pre európske podniky. Pani... Ďakujem na 1,5 minút, pán Rozat. E, debata dzisiejsza na temat koordynacji polityki. Pani predsedníčka, dámy a páni, dnešná rozpráva o koordinácii e, ekonomických politík v EÚ je dôležitá. Mám pocit, že nie všetci sme plne spokojní s dôsledkami našich ekonomických politík v posledných rokoch, najmä v rokoch 2005 až 2014, HDP EÚ sa zvýšil približne o 7 ale iba o 5 v eurozóne. To nie sú uspokojujúce výsledky. Sklamanie občanov je také veľké, e, e, že hľadajú vinníkov a ukazujú prstom na Brusel, zatiaľ čo samotné členské štáty tiež sú zodpovedné za tieto ekonomické výsledky. Takže ja chcem vyzvať Európsku komisiu, aby zvýšila účasť, aktívnu účasť a aby zvýšila efektívnosť činnosti členských štátov tak, aby rast v Európskej únii ešte narástol. Hovorilo sa tu o investíciách, ale nie je tu len o investície. Dôležitá je aj zamestnanosť a technologický pokrok. A preto chcem vyzvať k týmto veciam, aby sme ešte väčší dôraz skladli na reformu pracovného trhu a na aktivitu obyvateľstva, na inovácie a na technologický pokrok, pretože bez toho Európa bude naďalej strácať dých v porovnaní s ostatnými. A teraz sme sa dostali do fázy Catch the Eye, teda spontánnych vystúpení. Mám tu veľmi veľa žiadosti o slovo. Začíname paňou Maletič, jedna minúta. Zahvaljujem predsjedavajuća. E, Pozdravujem podpredsjednika. Ďakujem pani predsedajúca. Rada by som sa poďakovala pánovi podpredsedovi komisie aj zastupcom rady. Potrebujeme veľa koordinácie počas semestra medzi uh, cieľmi na úrovni EU a národnými cieľmi. Musí sa koordinovať uh, politika koheznosti a odporúčania pre členské štáty a takisto rôzne druhy financovania sa musia koordinovať, musia byť hľadané medzi nimi synergie. Ekologická politika, dopravná politika, energetika, e, politika rozvoja, vidieka, inovácie, toto všetko sa musí koordinovať. No a tie politiky sa musia implementovať. Efektívna koordinácia je práve e, jednou z tých veľkých víziev, pretože je tu veľký počet členských štátov, ktoré majú zasa rôzne orgány zodpovedné za e, tie jednotlivé politiky. A preto musíme pracovať na koordinácii. Bez toho sa nám nič nepodarí implementovať. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, pán Fon. Pani Fot. Pani Ford tu nie je? Marias. Pán Marias. Έργο θεατές, καθώς η Κομισιόν προτείνει my od komisie stále počujeme tie isté veci, stále ten istý recept, stále viac e, úsporných opatrení, škrtov, stále viac tzv. paktu stability, stále viac chudoby, nerovnosti, toto všetko príde do Európy. Vidíte, čo sa stalo v Grécku. Európsky semester zasa prináša stále viac a, byrokracia pravidiel pre banky a je to proti vôli európskych občanov a aj proti e, právam tohto Európskeho parlamentu. Európa, prepačte Grécko, ešte stále sa snaží bojovať proti trojke a odoladie, ale je to veľmi náročné. Peňaženky Grékov e, sú vyprázdňované vďaka Európe a európsky pardon, grécky polnohospodári stále viac trpia. Pán Dombrovskis, toto nemôže trvať naďalej. Ľudia v Grécku bojujú o prežitie a chcú, aby trojka odišla. Ďakujem a teraz pán Jakovčič. Nezaposlenosť i nedovoľný ekonomický rast. Ďakujem pani predsedajúca. Nedostatočný hospodársky rast je veľký problém v mnohých členských štátoch a ja si kladiem otázku, či sme pripravení čeliť tejto výzve, pretože mnohí e, ekonómovia predpokladajú a predpovedajú e, v ďalšom roku novú krízu. Európska únia chce európskym semestrom e, skombinovať rôzne politiky a to nie je jednoduché, najmä ak chceme kombinovať školstvo, ochranu životného prostredia, sociálne systémy, inovať s hospodárskym rastom. Ja akceptujem mnohé predpoklady v tejto správe, ale chcem apelovať na pani Rodriguez, aby akceptovala pozmeňovací návrh a ALDE, aby sme mohli e, zahlasovať za. Pán Silikiotis, nech sa páči, je ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Európskej semester je inštitucionalizáciou bankových pravidiel obmedzujúcich banky. Toto spomalí um, hospodársky rast, neprinesie to nové pracovné miesta, bude nás to obmedzovať. A historicky vysoké čísla nezamestnanosti, to je teraz uh, faktom, ktorý ovplyvňuje každodenný život v štátoch, ktoré musia robiť ekonomické reformy. V správach európskeho semestra sa pozeráme na e, výhody koordinácie, ktoré sú tam uvádzané, ale ja sa pýtam, aká koordinácia, aké vý, výhody. Jediným cieľom európskeho semestra je zvýhodňovať nadnárodné spoločnosti na úkor práv pracovníkov. My ako ľavica zamietame tento semester budeme hlasovať proti správe a takisto odmietame memoranda a úsporné opatrenia na úkor ľudí. Ďakujem, pán Hope. Máte jednu minútu? Hope. Pán Rope. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia Pani Rodriguez, chcel by som povedať pár slov k tomuto stanovisku, k, tomuto, k tejto správe. Myslím si, že sa tu vyskytli určité chyby. Nemôžeme akceptovať trestanie členských štátov za chyby komisie. Ja nevidím priame prepojenie medzi koheznou politikou a koordináciou uh, hospodárskych politík. Obe veci sú veľmi dôležité, ale nemali by sme riešiť e, tento problém mechanicky, ako to chce robiť komisia. Nemali by sme obetovávať jednu vec druhej. A je veľmi smutné, že spravdajkyňa nebola schopná to zapracovať do správy. Vidíme, že táto cesta poškodí politiku koheznosti a nepovedie to k rastu. Ďakujem. Ďalší rečník, pani predsedajúca komisia hovorí, že počet ekonomických migrantov a utečencov pomôže ekonomike v Európe e, dlhodobo, pretože posilní pracovnú silu, e, rozšíri rady pracovníkov, ale to je úplne milné, pretože v Grécku ešte stále ľudia hľadajú prácu, ktorú im EÚ slúbila. Grécko musí vystúpiť zo Schengenu, my sme súčasťou memoranda a teraz musíme jednoducho zastaviť tok migrantov. To sú často aj islamskí extrémisti, alebo sú to niekedy kriminálnici, ktorí sa chcú dostať do Európy. A títo ľudia často onedlho prídu do vašich štátov. Čo s nimi budete robiť? Máte už nejaké riešenie? Ako zastavíte tisíce migrantov? Ako im zabraníte vstúpiť do Európy? Pretože ich cieľom je násilím nastoliť e, islamské právo. Ďakujem pani Las- Jasloviecka, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Členské štáty stále zažívajú vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí a Vidíme, že úroveň realizácie garancie pre mladých nie je uspokojivá. Je potrebné dať šancu e, zamestnanosti mladých ľudí, treba dať mladým ľuďom šancu. Ak, ak im ju dáme, nebudeme potrebovať garancie. Rovnako je tu veľa ľudí, e, ktorí sú chudobní, pracujúci. Bohužiaľ existujú nekonvenčné spôsoby zamestnania, my potrebujeme dobré pracovné podmienky, dobré zmluvy, výhodné pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov. Zamestnanci musia vždy mať systém sociálnej ochrany, štatút akýkoľvek a e, treba analyzovať e, ekonomickú situáciu s novými indikátormi, aby sme mohli skutočne vyhodnotiť ekonomickú situáciu, nezamestnanosť a treba venovať zvyšenú pozornosť sociálnym aspektom, lebo e, nemôžeme si dovoliť situáciu, že sa zlepšia makroekonomické ukazovatele a situácia ľudí sa zhorší. Pani González peniaz. Gracias. Uh, <laughs> I didn't hear. Sorry. <laughs> Gracias. Ďakujem. E, pokiaľ ide o túto správu, tak tá uh, hovorí o aspektoch spojených s pracovnými a sociálnymi právami. Je to klamný text, ktorý tu znova predstavuje ako nové, také dobre známe recepty na úspornosť. Prísnosť tejto úspornej politiky a fiskálnej e, konsolidácie vedie k tomu, že tento rámec je nespravodlivý a nedostačujúci na to, aby sa zlepšila v Európe situácia a preto žiadame, aby Európska centrálna banka renegociovala pakt stability. My musíme jednoducho skoncovať s tým, čo spomaluje ekonomiku. Španielsko, ktoré má viac ako 20-percentnú nezamestnanosť a kde e, veľké množstvo pracujúcich je chudobných a mnohí žijú na pokraji sociálneho vylúčenia, si to zaslúžia. Komisia e, ponúka náplasti na miesto riešenia a e, Problémy treba riešiť e, priamo a pre nás e, sú vždy na prvom mieste občania. A teraz, ešte skôr ako skončíme Catch the Eye, dáme slovo vám, pán Dombrovský e, v mene komisie. Nech sa páči, vyjadrite sa. Madam Chair, madam... Pani predsedníčka, pani ministerka, vážení členovia parlamentu, prvom rade by som vám chcel poďakovať za túto veľmi stimulujúcu a produktívnu diskusiu dnes. Európsky parlament eh, zohráva dôležitú úlohu v oblasti postupu eh, pri ekonomických politikách a veľmi starostlivo som si vypočul všetky poznámky z úst členov Európskeho parlamentu. Európska ekonomika eh, vychádza, vyšla z recesie, ale ešte stále je to veľmi skromné zotavenie dnes eh, je naozaj eh, eh, veľa dôvodov na obav, než pred pár mesiacmi. Máme tu väčšiu trhovú volatilitu napríklad. A aby sme posilnili hospodárskú obnovu, je treba zabezpečiť, aby ju podporovali príslušné politiky, ktoré budú posilňovať rast. Sú tu samozrejme rôzne cesa názory, vyvstalo to aj z diskusie. Som však rád, že väčšina z vás diela našu integratívnu stratégiu štrukturálnych reforiem a zodpovednej fiskálnej politiky. Chceme e, zabezpečiť e, teda e, koheziu v rámci EÚ a bližšie k tým, ktorí majú najlepšie výsledky. S tým súvisia naše návrhy v rámci Európskeho semestra a témy, o ktorých sme napríklad diskutovali dnes. E, chceme posilniť kooperáciu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi aj e, v, um, v rámci parlamentného týždňa, ako som sa súčasnil minulý týždeň. Chceme podpar, podporovať ekonomický rast a tvorbu pracovných miest v Európe a teším sa uh, naďalej na dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom v všetkých týchto oblastiach v budúcnosti. Ďakujem pani Hena Splešard, mene rady, nech sa páči. Vice President. Ďakujem pani predsedníčka, pán predseda, um, vážna poslankyne poslanci. Chcem povedať, e, že vnútorný trh je e, kľúčovou hodnotou EÚ, pomocou ktorej EÚ môže prinášať e, zmeny, konkrétne zmeny pre občanov, pracovné miesta, prosperitu, rast a teda hĺbšie pre hlbovanie tohto trhu je veľkou prioritou pre naše predsedníctvo. Ja by som chcela zdôrazniť význam nových návrhov v oblastiach, kde vnútorný trh ešte nie je ukončený a plná implementácia existujúcej e, legislatívy je tiež dôležitá. Mnohí z vás povedali, že je dôležité posilňovať sociálnu dimenziu e, semestra, ale jednotlivé členské štáty, ako viete, tu majú odlišný pohľad na e, viacero členských štátov. Hovorí, že sociálne politiky podľa nich spadajú pod kompetencie členských štátov a neželajú si vzdať sa národnej suverenity e, v rámci procesu e, európskeho semestra. Avšak e, dobrou správou je, že všetky členské štáty hovoria, že revidovaný európsky semester by mal zabezpečiť implementáciu potrebných reform, ktoré by čelili výzvam v sociálnej oblasti. A treba pritom zohľadňovať aj stratégiu Európa 2020, e, boj proti e, chudobe, zvyšovanie zamestnanosti, sociálna inklúzia. Mnohí z vás spomenuli, že je e, dôležité implementovať odporúčania pre jednotlivé členské štáty. S tým naozaj súhlasím plnej miere sú e, kľúčovými pre dôležité reformy, ktoré treba urobiť na úrovni členských štátov. Nie vždy je to jednoduché, ale vždy e, by sa to e, vyplatilo. Je to naozaj najlepšia cesta na podporu rastu a zamestnanosti, takže súhlasím s vami, implementácia je významná a e, veľa dôležitých bodov dnes zaznelo. Musíme ich mať na pamäti v budúcich mesiacoch. E, komisia o chvíľu príjme e, jednotlivé odporúčania pre členské štáty, kde sa bude analyzovať situácia konkrétnych členských štátov a ich nerovnováhy. No a malo by to viesť Mm, teda k e, implementácii, e, implementácii odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Toto je dôležitá e, časť európskeho semestra, kedy hodnotíme, čo sa dosiahlo v jednotlivých členských štátoch a venujeme sa výzvam, ktoré sú pred nami. Treba reformovať naše systémy sociálnej ochrany, zabezpečiť dobre fungujúci fungujúcu oblasť ubytovania, treba sa venovať kríze utečencov toto všetko si venuje našu, zaslúhuje našu plnú pozornosť. Sú to veľké výzvy a preto je dôležitá naša kontinuálna spolupráca, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, sa obrátime na e, správodajcov. Pani Rodríguez, nech sa páči. Pani predsednička. Veľmi rada E, sa teraz vyjadrujem na konci tejto diskusie. Bola naozaj veľmi užitočná. Ďakujem veľmi pekne Európskej komisii a predsedníctvu za ich e, vystúpenia. Tieto tri dobré správy, myslím, e, naznačujú, že tu vyvstáva nový kompromis pre silnejšiu hospodárskú obnovu ktorá by pomohla implementovať stratégiu Európa 2020 s tou správnou kombináciou investícií a reforiem ale e, zohľadňujúc aj e, nerovnováhy a e, sociálne nerovnosti. To je dôležité. Treba zúrazniť, že Európsky parlament je pripravený spolupracovať s komisiou a predsedníctvom by prispel v tých ďalších fázach európskeho semestra. A preto by som chcela využiť e, túto poslednú minútku, aby som e, navrhla, e, že by bolo vhodné stavať na našich pozitívnych skúsenostiach za posledné mesiace. Môžeme otvoriť rokovania o interinstitucionálnej dohode, ktorá by zlepšila európsky semester v praxi by to znamenalo zlepšenia, umožnilo by nám to viesť dobre diskusie s Európskou komisiou, pred e, prijatím ročného prieskumu e, rastu a tesne e, po ňom. Ďalším zlepšením bola diskusia o eurozóne na plene. To bola tiež príležitosť byť v interakcii s predsedom eurozóny. A teraz Ehm, myslím si, že je jasné, že e, parlament vie prispieť. E, Tieto tri správy, ktoré e, sme takto skoro prijali, sú toho dôkazom. Budú dobrým príspevkom k jarnej rade a zabezpečuje to dobrý dialog medzi parlamentom a radou. Takže myslím si, že na tomto pokroku môžeme stavať a e, interinstitucionálna e, dohoda nám e, umožňuje zabezpečiť väčšiu demokratickú legitimitu, legitimitu pre európsky semester, relevantnosť a vplyv, pokiaľ ide na našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pani Ribeiru. Chcela by som sa poďakovať kolegom komisii, aj predsedníctvu rady za bohatú diskusiu, ktorú sme tu mali. Je tu spoločná línia, musíme staviť na investície v Európskej únii, ale treba si mm, zadefinovať, aké investície a za akých podmienok budeme investovať. A to je zodpovednosť všetkých nás, pokiaľ ide ako Európskej únie a je to zároveň aj zodpovednosť členských štátov. Členské štáty sa nemôžu zbaviť tejto zodpovednosti. My potrebujeme stabilitu v našich verejných politikách, potrebujeme získať dôveru našich investorov. Už sme hovorili o dôvere, hovorili sme o portugalskej situácii a viacerí kolegovia zo socialistickej strany tu hovorili o situácii v Portugalsku, e, kde vláda požiadala o hlasovanie o dôvere a e, bolo hlasované Dovolte mi ešte povedať, že my si nemôžeme dovoliť neistotu. Kolegyňa Rodríguez povedala, že si myslí, že máme podmienky rast. My nemôžeme myslieť, my nemôžeme jednoducho naďalej používať demagogické frázy. Nemôžeme si dovoliť luxus ďalších európskych skúseností a pokusov. Musíme mať zodpovedné politiky, musíme mať e, adekvátne orientované politiky posledných dvoch rokoch sme investovali tak v mojej krajine, ako aj v Európskej únii na ekonomické a sociálne oživenie, ktoré bolo veľmi nesmelé, ale predsa len nám ukázalo cestu, ktorou musíme kráčať. A e, je pravdou, že veľa faktorov musí byť zrevidovaných, my sme za to zodpovední, ale my nemôžeme jednoducho chcieť všetko alebo nič a nemôžeme chcieť zmeny len pre zmeny a preto som ochotná naďalej spolupracovať aj s komisiou, aby sme mohli skutočne v spolupráci s národnými parlamentami a sociálnymi partnermi, aby sme pochopili, ako je možné e, spoločne budovať Európu občanov. Ďakujem. Ďakujem. A pani Stýler? Eh, ďakujem pani predsedníčka a ďakujem kolegom, tieňovým spravodajcom eh, komisii, rade. Význam vnútorného eh, trhu sa tu naozaj zdôraznil. Dôležité sú tu ale aj sociálne práva. Mnoho kolegov hovorilo o digitálnej oblasti, aby som sa práve digitálnemu vnútornému trhu rada venovala na záver. Ehm, hovorí sa v tejto súvislosti o štvrtej priemyselnej e, revolúcii. E, každý z nás má inteligentné telefóny, 70 e, percent, 40 miliard sieťových zariadení tu bude v roku 2020. Veľmi rastie aj mobilná, mobilná komunikácia naozaj zažívame túto revolúciu a je to prepojené aj s vnútorným trhom a s európskym semestrom. E, dôležitá je prístupnosť, pokiaľ ide o e, stratégiu, e, prístup teda k rýchlemu internetu, prístup k širokému pásmu, aby všetci mali prístup k tejto revolúcii. No a k zručnostiam E, nepotrebujeme, aby sa každý e, stal e, vývojárom softvéru. V Škótsku sa však zaobráme práve touto otázkou zvyšovania zručností v digitálnej oblasti. Je to dobré pre všetkých, pre veľké podniky aj pre malé. Musia sa zlepšovať naše zručnosti a e, treba, aby e, Európska únia e, bola naozaj na špičke v tejto oblasti digitálnej revolúcie. Je to pre nás veľký